Pán Higgins, e, to bude v zápisnici z dnešného stretnutia nejaký ďalší, e, nejaká ďalšia pripomienka, nech sa páči. E, vážený pán predseda, pokiaľ ide o Rusko, tiež chcem povedať, že som hlasoval za